tento bod programu zajtra 1. decembra 2011 pokračujeme o 8.30 a zasedáme do 14. Program bol zverejnený. Môžete si ho pozrieť na internetovej stránke Európskeho parlamentu a končím dnešnú schôdzu. Ďakujem.